spoločných návrhov. A teraz e, uzatváram rozpravu a budeme hlasovať. And the next item is the vote on seven motion. Začneme hlasovať o siedmých návrhoch uznesenia týkajúcich sa Zimbabve. Spoločný návrh uznesenia, ktorý predložilo sedem skupín. Predovšetkým je to pozmenujúci návrh 1. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal hlasovania? Myslím, že to skontrolujeme elektronicky. Kontrolujeme pozmenujúci návrh 1. Otváram hlasovanie. Ak všetci odhlasovali, končím hlasovanie. Hlasovanie je uzavreté. Tento pozmenujúci návrh bol zamietnutý. Teraz tu máme Máme tu úvodné ustanovenie 6. Poprosíme o slovo. O slovo sa prihlásila rečnička. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Navrhla by som, že tam, kde hovoríme o africkej charte pre práva ľudí v Zimbabve, Zimbabve je členom tejto africkej charty, namiesto toho by sme prehodili e, e, slovosled a dodali by sme slovo, ktorú ratifikovalo Zimbabve. Sú proti tomuto námietky? Nezdá sa, že je tomu tak. Kto je za tento ústny pozmeňujúci návrh, kto je proti nemu, kto sa zdržal hlasovania? Je jasné, že tento pozmeňujúci návrh bol prijatý. Teraz tu mám spoločný návrh uznesenia ako celku. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania v tejto veci? Prijatý. Prechádzame k návrhu uznesenia týkajúceho sa Venezuely. Spoločný návrh uznesenia ako celok. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Ak ste všetci odhlasovali, končím hlasovanie. A tento návrh sa prijal.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 A teraz spoločné uznesenie ako celok menovitým hlasovaním. Otváram hlasovanie. Ak všetci odhlasovali, hlasovanie je teraz uzatvorené. Prijali sme aj toto uznesenie. Mám tu viacero oznámení. Dostala som od EPP požiadavku na vymenovanie Elizabeth Morisa Chie ako členku výboru pre e, ľudské práva a rovnosť. Sú k tomu poznámky? Ak nie sú, je to schválené.